Európe, teda, ktorá pochádza z tejto oblasti. Pokračujeme teraz v hlasovaní a hlasujeme o správe poslanca Chacimar Kakisa. Ide o absolutórium na rok 2009, eh, oddiel 3, komisia. Hlasujeme menovite, otváram hlasovanie. Hlasovanie je ukončené. Prijaté. Hlasujeme menovite o rozhodnutí číslo 2 agentúra eh, pre eh, eh, vzdelávanie audiovizuálnej služby. Otváram hlasovanie. Hlasovanie ukončené. prijaté rozhodnutie číslo 3, e, výkonná agentúra pre konkurencieschopnosť a inováciu. Otváram hlasovanie, e, hla, no, hlasovanie nominálne. Hlasovanie je ukončené. Approvato, decisione numero 4. Prijaté rozhodnutie číslo 4, výkonná agentúra pre zdravie a spotrebiteľov. E, nominálne hlasovanie, otváram hlasovanie. Votazione chiusa. Otva- zat- e, ot- zatváram hlasovanie. Prijaté výkonná agentúra pre e, Európsku sieť pre dopravu. Otváram menovité hlasovanie. Hlasovanie je ukončené. Prijaté. Výkonná agentúra Európskej e, rady pre výskum. Otváram menovité hlasovanie. Hlasovanie je ukončené. Prijaté. Výkonná agentúra pre výskum. Otváram hlasovanie. Votazione chiusa. Ukončené hlasovanie. Prijaté. Pongo in votazione l'emendamento 1 per... Pozmeňovací návrh číslo 1, nominálne hlasovanie, otváram hlasovanie. Hlasovanie ukončené. Prijaté. Hlasujeme o pozmeňovacom návrhu 7. Kto je za? kto je proti, prijaté. Hlasujeme po zmenujúcom návrhu 2. Menovité hlasovanie. Otváram hlasovanie. Hlasovanie ukončené. Návrh prijatý. Hlasujeme o pozmeňovacom návrhu 8. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Prijatý. Pozmejúci návrh 3, menovité hlasovanie. Hlasovanie ukončené. Pozmeňovací návrh bol zamietnutý. Odsek 78, menovité hlasovanie. Otváram hlasovanie. Hlasovanie ukončené. prijaté. Odsek 79, menovité hlasovanie, otváram hlasovanie. Hlasovanie ukončené. Zamietnuté. Odsek 80, menovité hlasovanie, otváram hlasovanie. Hlasovanie ukončené. zamietnutý. Nech sa páči. Pani poslankyňa. Ja som nemohla hlasovať proti. Prosím, pošlite mi technika. Paragrafu. Áno, príde hneď za vami. Odsak 81, menovité hlasovanie. Otváram hlasovanie. Hlasovanie ukončené. Zamietnutý. Odsek 82, menovité hlasovanie, otváram hlasovanie. Hlasovanie ukončené. Zamietnutý. Pozmeňovací návrh 5, menovité hlasovanie. Otváram hlasovanie. Hlasovanie ukončené. prijatý. Pozmeňujem si návrh 6, e, menovité hlasovanie, otváram hlasovanie. Ukončujem hlasovanie. Prijatý. Hlasujeme pozmeňovacom návrhu 4. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Prijatý. Pozmejúci návrh 9, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal, prijatý. Pozmeňovací návrh 10, kto je za, proti, zdržali sa, prijatý. Kontrola. Otváram hlasovanie. Hlasovanie ukončené. Prijaté. Hlasujeme teraz o e, celkovom návrhu uznesenia po zmenenej forme. Menovite otváram hlasovanie. Hlasovanie ukončené. Správa je prijatá. Gratulujem pánovi spravodajcovi. Teraz máme na e, programe správu pána Marka Kisa o osobitných správach dvora auditorov v súvislosti s, absolut- s udelením absolutória komisii za rok 2009. Hlasujeme o oceku 51, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal, zamietnutý odsek 61, kto je za, proti, Zdržali sa zamietnutí. Celkový návrh uznesenia hlasujeme menovite. Otváram hlasovanie. Hlasovanie je ukončené. Prijaté. Gratulujem pánovi spravodajcovi. Bolo to takmer jednomyselné. Na programe máme hlasovanie o správe pána poslanca Itala o absolutórium na, za rok 2009, Všeobecný rozpočet EÚ, EU, Európsky parlament. Budeme sa venovať roz, návrhu rozhodnutia, budeme hlasovať menovite, otváram hlasovanie. Hlasovanie je ukončené. Prijaté. Venujeme sa teraz návrhu uznesenia. Pozmeňovací návrh 1. Kto je za? Kto je proti? Zdržali sa? Prijaté. 5 per appello Odsek 5. Menovité hlasovanie. Otváram hlasovanie. Hlasovanie je ukončené. Zamietnuté. Prepačte, nie, e, prijaté, hovorí pani predsednička. Hlasujeme o pozmeňujúcom návrhu 3, menovite. Otváram hlasovanie. Hlasovanie ukončené. Zamietnuté. Pozmeňovací návrh číslo 2 odpadáva. Pozmeňovací návrh 5, menovité hlasovanie. Otváram hlasovanie. Hlasovanie ukončené. Zamietnuté. Pozrieme si návrh číslo 6. Kto je za? Kto je proti? Zdržali sa? Zdá sa, že je to prijaté. Pozmeňovací návrh 7, menovité hlasovanie. Otváram hlasovanie. Hlasovanie ukončené. Prijaté. Hlasujeme o pozmeňovacom návrhu 4. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Zamietnuté. Hlasujeme o pozmeňovacom návrhu 14. Kto je za? proti, zdržali sa prijatí. Ocek 86, menovité hlasovanie, otváram hlasovanie. Hlasovanie ukončené. Návrh je prijatý. Odsek 87, eh, oddelené hlasovanie 6 častí, prvá časť, kto je za, kto je proti? Kto sa zdržal? Prijatá druhá časť. Kto je za? Kto, sa, e, kto je proti? Kto sa zdržal? Zamietnutá. Tretia časť. Za? Proti? Zdržali sa? Zamietnutá. Štvrtá časť. Za? Proti? Zdržali sa? Zamietnutá. Piatá časť. Za? Proti? Zdržali sa? Zamietnutá. Šiesta časť. Za? proti, zdržali sa, zamietnutá. Pozmeňovací návrh číslo 15, kto je za, proti, zdržali sa, zamietnutá. Odsek 90, menovité hlasovanie, otváram hlasovanie. Hlasovanie je ukončené. Prijaté. Poďme si návrh číslo 16, menovité hlasovanie. Otváram hlasovanie. Ukončené hlasovanie. Zamietnutý. si návrh číslo 8, menovité hlasovanie. Otváram hlasovanie. Hlasovanie ukončené. zamietnutý. Pozmiaci návrh 9, menovité hlasovanie, otváram hlasovanie. Hlasovanie ukončené. Zamietnutý. Pozmeňovací návrh 17, menovité hlasovanie, otváram hlasovanie. Hlasovanie ukončené. Prijatý. Pozmeňujúci návrh 18, menovité hlasovanie, otváram hlasovanie. Hlasovanie ukončené. Prijatý. Pozmeňujúci návrh číslo 10, menovité hlasovanie, otváram hlasovanie. Hlasovanie ukončené. Zamietnutý si návrh číslo 11, menovité hlasovanie. Otváram hlasovanie. Hlasovanie ukončené. Zamietnutý. Pozmeňujúci návrh číslo 12, menovité hlasovanie. Otváram hlasovanie. Hlasovanie ukončené. Zamietnutý. Hlasujeme o návrhu číslo 13. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Zamietnuté. Pozmeňovací návrh 109, odsek 119, dve e, časti. Prvá časť, kto je za? Proti? Zdržali sa? E, prijatá. Druhá časť za? Proti? Zdržali sa? Prijatá. Odsek 129. Máme tu pozmeňovací návrh ústny Eh, pani Luling. Pani predsednička, v mene mojej skupiny mm, predkladám ústny pozmenujúci návrh k tomuto odseku. Ide skôr o technický návrh, ale nie je to úplne bezvýznamné, takže navrhujem, aby eh, body I, I, I, I, I, I neviem, prečo sme ich takto nazvali, a, ale aby tu nebol budúci čas ale e, priebehový čas vo francúzštine, pretože e, to už je niečo, čo je uplatňované viac ako dva roky, takže nemá zmysel niečo žiadať v budúcnosti, keďže už sa uplatňujú teraz. Myslím si, že aj tento ctený parlament by mohol e, s takouto minimálnou logikou súhlasiť, takže znelo by to Nasledovne Európsky parlament berie na vedomie možnosť e, čerpať znižený dôchodok od 50 rokov a e, získať aj zodpovedajúci e, kapitál, teda že to bolo zrušené a je tu taktiež zvýšenie zo 60 na 63 rokov a správcovia fondov boli vyzvaní aby, k tomu, aby schválili a tak ďalej. Grazie, onorevole Lulling. Ďakujem, pani Luling. E, je niekto proti? Ak nie, tak prejdeme priamo k hlasovaniu. Kto je za? Nie, prepačte. Máme tu dve časti o dvoch oddelených častiach, takže prvá časť, kto je za? Proti, zdržali sa e, prijaté. Druhá časť, e, menovité hlasovanie. Otváram hlasovanie. Hlasovanie ukončené. Pozmývací návrh je prijatý odsek 132, oddelené časti, kto je za, proti, zdržali sa prijaté, druhá časť za, proti, zdržali sa. Žiaľ, to si musíme skontrolovať, lebo si nezdvíhali ruky, takže otváram hlasovanie. Hlasovanie ukončené. Prijaté. Ocek 131, oddelené časti, prvá časť. Prosím, zdvíhajte ruky za, proti, zdržali sa, prijaté. Druhá časť za, proti, zdržali sa, prijaté. Odsek 132, tri časti, prvá časť, kto je za? proti, zdržali sa, prijatá. Druhá časť za, proti, zdržali sa, zdá sa, že to je zamietnuté. Tretia časť za. Aha, dobre, takže kontrolujeme si to, otváram hlasovanie. Ukončujem hlasovanie. Zamietnutý. Tretia časť za, proti, zdržali sa, zamietnutá. Dobre, skontrolujeme si to, ale prosím vás, jasne zdvíhajte ruky, lebo iba preto strácame čas. Otváram hlasovanie. Ukončujem hlasovanie. Zamietnuté. 133 odsek. E, kto je za? proti, zdržali sa, zamietnuté. Odsek 142, osobitné hlasovanie, kto je za, proti, zdržali sa, e, zamietnuté. 143 odsek, menovité hlasovanie, otváram hlasovanie, hlasovanie je ukončené. Prijaté. Teraz e, hlasujme o celkovom návrhu uznesenia v pozmenenej podobe menovitým hlasovaním. Otváram hlasovanie. Hlasovanie je ukončené. Prijaté. Gratulujem spravodajcovi. Teraz prechádzame k správe Riveliny, absolutórium za rok 2009, všeobecný rozpočet EÚ, Rada. Hlasujeme menovite. Prosím, hlasujte. Sú neukončené. Schválené. Teraz sa pozrieme na návrh uznesenia, štvrtý odsek menovite. Hlasovanie je ukončené. Schválené. Návrh 1 za. Proti. Tu sa zdržiava hlasovania. Schválené. Návrh 2. To je za. Kto je proti. Tu sa zdržiava hlasovania. Schválené. Návrh 3. Menovite, prosím. Hlasujte. Hlasovanie končím. Schválené. Teraz odsek 12, e, 7 častí a menovite. Takže hlasujeme o prvej časti. Hlasovanie končím. Schválené. Druhá časť. Hlasujte, prosím. Hlasovanie ukončené. Schválené. Tretia časť. Prosím, hlasujte. Hlasovanie ukončené. Schválené. Štvrtá časť. Hlasujte, prosím. Hlasovanie je ukončené. Schválené. Piata časť. Opäť hlasujte, prosím. Hlasovanie je ukončené. Schválené. Šiesta časť. Hlasujte, prosím. Hlasovanie je ukončené. Schválené. Siedma časť. Hlasujte, prosím. Hlasovanie je ukončené. Schválené. Teraz budeme hlasovať o celom takto pozmenenom návrhu uznesenia. Elektronicky hlasujte, prosím. Hlasovanie je ukončené. Schválené. Blahoželáme spravodajcovi. Teraz ďalšia správa Riveliny, absolútne na rok 2009, Všeobecný rozpočet EÚ, Súdny dvor. Hlasujeme menovite o tomto e, dokumente. Prosím, hlasujte. Hlasovanie je ukončené. Schválené. Teraz sa pozrieme na návrh uznesenia. Hlasujeme o návrhu 1 menovite. Prosím, hlasujte. Hlasovanie je ukončené. Zamietnutý návrh. Teraz hlasujeme o celom návrhu uznesenia v pozmenenom znení. Menovite, prosím, hlasujte. Hlasovanie je ukončené. Schválené. Blahoželáme spravodajcovi. Teraz absolutórium za rok 2009 Všeobecný rozpočet EÚ, EU, Európsky hospodársky a sociálny výbor, stále spravodajca pán Rivelini. Menovite hlasujeme o tomto dokumente. Prosím, hlasujte. Hlasovanie je ukončené. Schválené. Teraz hlasujeme o návrhu uznesenia. Návrh číslo 3 v dvoch častiach. Prvá časť, kto je za, kto je proti, kto sa zdržíva hlasovania schválené. Druhá časť, za, proti, kto sa zdržiava hlasovania. Myslím, že je to zamietnuté. Overíme si to elektronicky. Druhá časť. Nech sa páči, hlasujte. Hlasovanie je ukončené. Zamietnuté. Štvrtý pozmenujúci návrh za. Proti. To sa zdržíva hlasovanie. Schválené. Pozmenujúci návrh 5. Za. Dvíhajte ruku dobre. Proti. To sa zdržíva hlasovanie Schválené. Overíme si elektronicky pozmenujúci návrh číslo 5. Prosím, hlasujte. Hlasovanie je ukončené. Schválené. Pozmenujúci návrh 6. Ruky hore za, proti. To sa zdržieva hlasovania. Schválené. Áno, overíme si to elektronicky, alebo nie, nie je to potrebné, takže ideme ďalej. Pozmeňujúci návrh 7 za, proti, to sa zdržíva hlasovania, zamietnuté podľa mňa. Overíme si číslo 7, prosím, hlasujte. Hlasovanie je ukončené. Schválené. ale prosím naozaj dvíhajte e, ruky. 8 za, proti, to sa zdržíva hlasovania schválené. Návrh 9, menovite, prosím hlasujte. Hlasovanie je ukončené. Je to zamietnuté. Návrh 11, menovite. Prosím, hlasujte. Hlasovanie je ukončené. Je to schválené. Návrh 1. Za proti. Kto sa zdržia hlasovania? Zamietnuté. Teraz hlasujeme o takto pozmenenom návrhu uznesenia. Menovite prosím. Hlasovanie je ukončené. Schválené. Blahoželám spravodajcovi. Teraz e, správa Riveliny, absolutorium za rok 2009, obecný rozpočet EÚ, výbor regionov tentokrát. Budeme hlasovať o návrhu rozhodnutia menovite. Prosím, hlasujte. Hlasovanie je ukončené. Je to schválené. Teraz sa pozrieme na návrh uznesenia. Návrh 1 menovite. Prosím, hlasujte. Hlasovanie je ukončené. Zamietnuté. Návrh 3 menovite. Prosím, hlasujte. Hlasovanie je ukončené. Je to schválené. Hlasujeme o celom návrhu uznesenia v pozmenenom znení. Menovite, prosím, hlasujte. Hlasovanie je ukončené. Je to schválené. Blahoželám spravodajcovi. Ideme ďalej. Správa STAS. Absolutórium za rok 2009, 8., 9. a 10. Európsky rozvojový fond. Budeme hlasovať o návrhu rozhodnutia menovite. Prosím, hlasujte. Hlasovanie je ukončené. Je to schválené. Teraz návrh uznesenia. Budeme hlasovať o druhom pozmeňujúcom návrhu za, proti. To sa zdržíva hlasovania schválené. Návrh 1 a 3 sú identické. Kto je za? Kto je proti? Zadržuje hlasovania schválené. Teraz budeme hlasovať o celom návrhu uznesenia v pozmenenom znení. Menovite prosím, hlasujte. Hlasovanie je ukončené. Schválené. Blahoželám spravodajcovi relazione Stavrakakis. Stavrakakakis. Teraz prechádzame na správu Stavrakakis, um, absolutorium 2009, Európska agentúra pre lieky. Menovité hlasovanie. Hla, otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. prijaté, srdečné blahoželanie spravodajcovi a teraz musíme ešte hlasovať o pozmevacom e, návrhu 1 za proti prijatý, pozmevací návrh 2 za proti, zdržali sa prijatý, pozmevací návrh číslo 3 za proti, zdržali sa zdržali sa. Dá sa byť prijatý, ale musíme to možno, že skontrolovať elektronicky. Nie? Dobre, takže 4 za, proti, zdržali sa. Zdá sa byť zamietnutý. Mm, dobre, toto skontrolujeme. Dobre, otváram hlasovanie. Hlasím o štvorke. Končím hlasovanie. Prijatý. Pozňací návrh číslo 5. Kto je za? Proti. Zdržali sa. Zamietnutý. Po, e, šestka za. Proti. Zdržali sa. Zamietnutý. Sedmička za. Proti. Zdržali sa. Prijatý. Pozmeňací návrh 11 za. Proti Zdržali sa. Zdá sa byť zamietnutý. Máme to preveriť? Dobre, tak hlasujeme elektronicky. Končím hlasovanie. Prijatý, prijatý. Ale chcela by som všetkých poprosiť, aby poriadne zdvíhali ruky, pretože inak to neviem poriadne odhodnúť. 12, kto je za? Proti zdržali sa, zamietnutý. Pozmeňovací návrh 9, kto je za? Proti? Zdržali sa prijatý. Pozmeňovací návrh číslo 10, kto je za? Proti? Zdržali sa zamietnutý. Potom budeme hlasovať o celý návrh a v tomto pozmenom znení a to menovite otváram hlasovanie, končím hlasovanie. Prijatý sriečne blahoželanie pánovi spravodajcovi. Teraz vám, že poviem správne, správne meno spravodajcu, je to pán Stavrakakis, je to Európske, e, Európska agentúra pre základné práva. Hlasujeme. Končím hlasovanie. Prijatý. Potom e, skontrolujeme návrh uznesenia. Nie sú pozmeňovacie návrhy, takže hlasujeme elektronicky. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Prijatý striečne blahoželanie pánovi Stavra Kakisovi. Dobre, absolutorium 2009, spoločné, e, spoločný podnik pre ITER a rozvoj energie jadrovej syntézy. Hlasujeme menovite. Aha, otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Bol prijatý. A teraz návrh uznesenia. Hlasujeme menovite. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Bolo to prijaté, striečné blahoželanie. Na programe máme hlasovanie o správe Moreira, o, um, o rozpočtových referenciách pomoc pre Pakistán, menovité hlasovanie, pozmenovací návrh číslo 43, otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Bolo to zamietnuté. Pozmievacie návrhy pre spoločný obchod. A kto je za, kto je proti, zdržali sa Prijaté. Pozvajací návrh 12. Menovité hlasovanie. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Prijatý. Pozvajací návrh 15. Menovité hlasovanie. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. prijatý. Pozrite 26. Prebiehlo hlasovanie. Končím hlasovanie. Prijatý. Pán poslanec Pidegaj chce predstaviť ústny pozmeňovací návrh. Nech sa páči. V bode 9.8 po požiadavke členskej krajiny by sme chceli doplniť akákoľvek e, osoba alebo združenie, ktoré nemá právnu subjektivitu a ktoré koná v priemyselnej oblasti EÚ. A chceme zaručiť e, súľad s ostatnými zabezpekami, ktoré sme, e, ktoré sme schválili, napríklad dohoda o voľnom obchode s Južnou Koreou. Ci sono obiezioni? No, quindi possiamo... Má niekto proti tomu námietky? Nie. Takže môžeme pokračovať. Hlasujeme o pozmiacom návrhu 33. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Prijatý. Pozmiaci návrh 42. Menovité hlasovanie. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Zamietnuté. Hlasujeme o pozňacom návrhu 40, návrhu 43. Kto je za? Kto je proti? Zdržali sa? Zamietnutý. 38. Kto je za? Mm, dobre. Takže ešte raz preveríme 43. Otváram hlasovanie. Pardon, 34. Končím hlasovanie. Prijatia. Pozriaci návrh 38. Poprosím poriadne zdvíhať ruky. Kto je za? Kto je proti? Zdržali sa prijatí. Pozmiňací návrh 39. Kto je za? Kto je proti? Zdržali sa. Zamietnutý. Pozmeňovací návrh 40. 40. Kto je za? Dobre, skontrolujeme 39 ešte raz, ale poprosím vás skutočne, aby ste poriadne dvíhali e, ruky, pretože len tretina stály poriadne zdvihne tú ruku a nedá sa to riadne vyhodnotiť. Takže teraz menovité hlasovanie o 39. Končím hlasovanie. Prijatý. Pozmeňovací návrh 40. Poprosím poriadne zvyhnúť ruku, kto je za. Proti. Zdržali sa prijatí. 41. Menovité hlasovanie. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Zamietnuté. Pozmeňovací návrh 44 oddelené hlasovanie časti 1, kto je za, kto je proti, zdržali sa zamietnutí, časti 2, kto je za, kto je proti, zdržali sa zamietnuté. Budeme hlasovať o 45-ke, zdržali sa zamietnutí, 36 kto je za, proti, zdržali sa zamietnutí hlasujeme o takto pozmenenom návrhu komisie. To je za. To je proti. držali sa. Prijatý. Pán Moreira by sa chcel vyjadriť. Ďakujem pekne, pani predsednička. Ja som predseda výboru pre medzinárodný obchod a mám žiadať o odloženie hlasovania o e, legislatívnom e, uznesení. E, samozrejme, nejako to nesí s môjim osobným stanoviskom v tejto veci. No, no, no, no, no, no, scusate, devo dare la parola alla Commissione. Prego. Skôr musí dostať slovo komisia. Yeah, Komisia môže súhlasiť s týmto návrhom o, o odklade hlasovania o tomto uznesení. So possiamo votare sulla proposta del... Takže prejdeme k hlasovaniu o návrhu pána Morero, kto je za? To je za odklad? to je proti odkladu? Takže tento návrh bol prijatý. A preto sa tento návrh vráti späť do výboru, respektíve na komisiu, pardon. Relazione dell'onorevole Schutler sulle disposizioni transitorie per gli accordi bilaterali správa pána Šlatera o prechodných e, opatreniach bilaterálnych bezpečných dôhod medzi členskými štátmi a tretimi krajinami. Pozmývací návrh 1, kto je za? Prosím, dvihnite ruky, kto je proti? Zdržali sa, prijaté. Pozmeňovací návrh Jeden príslušná čas, to je za, proti, zdržali sa zamietnuté. Teraz si teda preveríme výsledky predchádzajúceho hlasovania o pozmeňujúcom návrhu číslo 1. Koniec elektronického hlasovania. Bolo to prijaté. Teraz budeme hlasovať menovite o pozmeňovacom návrhu 4. Otváram hlasovanie. Koniec hlasovania. Zamietnuté. Pozmeňovací návrh 1, kto je za? Proti? Zdržali sa? Musíme si to overiť. Otváram hlasovanie. Konec hlasovania. Prijaté. Teraz pozmeňovací návrh 1. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Zamietnuté. 12. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Zamietnuté. Pozmeňovací návrh 1. Príslušná časť. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Prijaté. Pozmeňujúci návrh 13. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Zamietnuté. Pozmeňovací návrh 1. Príslušná časť. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Prijaté. Pozmeňovací návrh 1 Príslušná časť, kto je za? Proti? Musíme si to overiť, myslíte? Dobre, musíme, pretože ste nedvíhali poriadne ruky. Otváram hlasovanie. Koniec hlasovania. Zamietnuté. Pozmeňovací návrh 6. Kto je za? Proti? Naozaj to nemôžem posúdiť, e, takže to budeme e, overovať elektronicky. Otváram hlasovanie. Koniec hlasovania. Prijaté. Pozmeňovací návrh 2. Prosím, dvíhajte poriadne ruky. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Zamietnuté. Pozmeňovací návrh 7. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Zamietnuté. Pozmeňovací návrh 1, príslušná časť, kto je za, proti, zdržali sa, pri, prijaté. Pozmeňovací návrh 1, príslušná časť e, z úvodného zdravenia 12, kto je za, proti, zdržali sa, prijaté. Teraz budeme hlasovať o takto pozmenenom návrhu, kto je za, proti, zdržali sa, prijaté. Teraz budeme hlasovať o návrhu uznesenia. Budeme hlasovať menovite. Otváram hlasovanie. Konec hlasovania. Prijaté. Blahoželáme spravodajcovi. Teraz prejdeme k ďalšej makrofinančnej pomoci Gruzínsku. Je to správa Moreira. E, sú k tomu tri pozmeňovacie návrhy. Budeme hlasovať spoločne. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Prijaté. Takto pozmenený návrh, kto je za? Proti? Zdržali sa? Prijaté. <coughs> Návrh uznesenia. Hlasujeme menovite. Otváram hlasovanie. Koniec hlasovania. Prijaté. Blahoželáme spravodajcovi. Teraz si vypočujeme vysvetlenie hlasovania.